Uh, uh, uh, kolegovia, prajem vám všetkým pekný deň. Rád by som vás požiadal, aby ste zaujali svoje miesta, aby sme mohli pokračovať v našom zasadaní, drahí kolegovia. S radosťou vás informujem o tom. Môžem prosím požiadať o to, aby ste trošku spozornili. E, posaďte sa prosím, aby sme mohli pokračovať. Je mi cťou, že vás môžeme poinformovať o tom, že delegácia parlamentného zhromaždenia EÚ so, a, a, a so zhromažením pre Stredozemnú úniu sa stretne s pánom Ahmadom Guru, ktorý je predsedom e, pre zahraničné záležitosti a e, národnú bezpečnosť. Ja by som takisto privítal pánov Alasumiho a Micharbueho. Rád by som zdôraznil význam, ktorý prikladáme spolupráci medzi Európskym parlamentom a Arabským parlamentom. Čiže ja vás vítam, e, milí hostia. Kolegovia, niekto sa tu hlási o slovo, ale budem akceptovať naozaj iba e, otázky, ktoré sa týkajú rokovacieho poriadku, pretože naozaj je potrebné, aby sme pristúpili k hlasovaniu. Nech sa páči. Ďakujem, ja by som e, chcel povedať niekoľko slov k veľmi dôležitej záležitosti jeden z najrespektovanejších politikov z Kosova. Ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda, toto nie je program rokovania. Vy musíte e, citovať článok, e, ku ktorému sa chcete vyjadriť. Ja som povedal, že budem akceptovať len pripomienky k rokovaciemu poriadku. Máme tu veľmi významné hlasovanie. Ja sa vám ospravedlňujem. Dúfam, že zajtra budete mať čas. Pani Gomeš, vy máte niečo k rokovaniu? Ja by som vás rada informovala o to, že pán profesor Gudena byl uväznený v Etiópii a my žiadame, aby bol prepustený. Kolegovia, Znovu vám pripomínam, že toto nie je na programe rokovania. My teraz začneme hlasovať, dámy a páni. Prvý bod nášho hlasovania je správa pána Buchnera, kontrola vývozov, transferu, sprostredkovania technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím, výbor pre medzinárodný obchod, e, hlasujeme o me- menovité hlasovanie, otvárame menovité hlasovanie, končím hlasovanie.